Uh, uh, kolegovia, začneme opäť s našim programom. Ospravedlňujem sa, že začíname ešte trošku neskôr, ako sme sa dohodli. Všetci kolegovia sú teraz tu, takže budeme hovoriť o prezentácii systému pre menšiny. Vysvetlíme je to súčasťou výskumného programu LIBE na rok 2017 a dnešná prezentácia veľmi dobre zapadá do eh, nadchádzajúceho programu nášho výboru. Máme tu aj iniciatívnu správu o štandardoch pre menšiny. Tá bola prezentovaná vo výbore, bude prezentovaná 4. júna. A mnohí ďalší kolegovia sa iste zaujímajú o tieto témy. Bez ďalšieho otáľania slovo dostane pani Lína Vosľuta, z Centra pre európske štúdie politik. Nech sa páči, 10 až 15 minút. E, srdečne vás tu vítame, odprezentujte vašu štúdiu. Dobré ráno prajem všetkým. Veľmi pekne ďakujem, že ste nás pozvali a že máme príležitosť predstaviť vám našu štúdiu. Ďakujeme výboru LIBE, že ste vyžiadali túto dôležitú štúdiu. E, DG IPOL bolo, dohliadalo na našu prácu táto štúdia. Sergio Carrera, Petra Bart, Elizabeth Galt a ja sme sa podielali na jej vypracovaní a spoliehali sme sa aj na odborníkov na práva etnických menšín, Savalina Rusinová, Suse Legre, čo sa týka náboženských menšín a Bastian David Varden Velden, čo sa týka jazykových menšín jedným z hesiel, sloganov EÚ, ako to bolo aj v programe dnešného dňa, zjednotený v rozmanitosti, ale pred týmto heslom stojí otázka, ako dlho sa nám ešte podarí chrániť túto jednotu v rozmanitosti. Máme mechanizmus ochrany rôznych menšín v súčasnosti, pretože v súčasnom zostupe nacionalizmu, xenofómie, xenofóbie, anticiganizmu, antisemitizmu. Potrebujeme chrániť menšiny, pretože tí mm, extrémisti sa dostávajú na scénu politických debát. Vieme, ako to dopadlo v Británii a v nedávnych národných voľbách v niektorých krajinách EÚ menšiny sa môžu stať obeťami tzv. majoritarizmu. Vykonali sme štúdiu, ktorá je dnes dostupná, môžete si ju vziať. 170 strán má, nebojte sa si ju vziať, pretože veľká časť štúdie sú prílohy, kde sme hovorili o medzinárodnom systéme, ako funguje v súčasnosti, aké sú vstupné body do EÚ, aké sú praktické otázky, ktoré menšiny riešia v súčasnosti a ako by sme mohli lepšie prepojiť túto záležitosť s mechanizmom právneho štátu a lepšie e, ho uzakoniť v praxi, aby boli, boli menšiny ochránené, aj keď právny štát sa môže otriasať v základoch. Náš prístup vychádza trojuholníka. Demokracia, základné práva, právny štát. To sú vlastne tri uhly, ktoré musia byť prítomné, aby bol trojuholník stabilný. Čo sa týka rovnostárstva eh, a stability, je to duálny prístup na jednej strane sú to práva skupiny, skupinové práva, kde treba dať ľuďom niečo konkrétne, pretože majú špecifické jazykové, náboženské, e, etnické e, potreby, aby mohli tieto svoje práva potom uplatniť. A takisto ide aj o nediskrimináciu, čo je kľúčový právny aspekt EÚ, princíp nediskriminovania. Ako teda mienime chrániť ako mienime chrániť menšiny, keď existujú inštitucionalizované formy rasizmu a diskriminácie? V rozsahu našej štúdie sme skúmali etnické, náboženské a jazykové menšiny. Zamerali sme sa na anticiganizmus. To je dôležitá téma pre vás, aby sa konalo. Takisto antisemitizmus a čo sa týka ženských práv, hovorili sme o islamofóbii. Skúmali sme 10 členských štátov EÚ a jeden štát, ktorý je pred vstupom Srbsko. Skombinovali sme e, prístup medzi sektormi, kedy právny štát umožňuje uplatniť práva menšín, ale to závisí od statusu trvalého pobytu. Závisí to, či sú títo ľudia, migranti, lokálni obyvateľia krajiny, či majú dočasné bydlisko alebo nemajú. Takže na základe tohto statusu sa situácia ľudí veľmi E, líši, pretože existujú tzv. nové menšiny, žiadatelia o azyl napríklad. Touto témou sa zaoberá občianská spoločnosť a reaguje na, reagovala na e, skúmanie online, že tieto nové menšiny majú veľmi malú možnosť sa domôcť svojich práv. Tradičnejšie prístupy sú takisto ohrozované. Zistilo sa. Čo sa týka metodiky, e, robili sme prieskum od stola, ďalej 75 odpovedí z desiatich štátov v rámci prieskumu sa vyhodnocovalo. Ďalej máme inštitúcie, ktoré sa zaoberajú rovnosťou. Spolupracovali sme s Equinetom a organizáciami, ktoré sa zaoberajú právami menšín a skupinami pre práva menšín. Zistili sme, a to je veľká vec, že keď e, platí právny štát a jeho pravidlá, nezabraní to tomu, že existuje inštitucionalizované porušovanie a diskriminovanie práv menších, menšín a je to prvý znak toho, že právny štát sa oslabuje, pretože sa najprv zameria na menšiny. Taktiež sme pracovali na tom, ako by právny štát mohol pomôcť dodržiavať e, práva rôznych menšín. Momentálne v EÚ máme 8 obyvateľstva, e, ktoré prináleží k nejakej e, menšine, väčšinou sú to jazykové menšiny. Máme tu článok 2, ktorý hovorí, že ľudské práva, vrátane práva menšín musia byť dodržiavané, tak ešte je Charta základných práv, článok 22. Taktiež členské štáty sa zaviazali, že budú dodržiavať práva menšín Máme tu aj články o nediskriminácii. Pre nás je veľmi zaujímavé sa pozrieť na špecifika EÚ. Máme tu e, smernicu o občanoch, e, o rovnosti a o rasách, pretože medzinárodné organizácie dohľadujú na dodržiavanie týchto práv, ako napríklad Rada Európy, OBSE alebo e, OSN, ale v našej štúdii hovoríme, že sú určité špecifika európskeho práva alebo unijného práva, kde by sme sa nemali spoliehať na orgány, medzinárodné orgány, ako napríklad Radu Európy, aby nám oni signalizovali, že sa niečo deje alebo že niečo nie je dobre s našim právnym systémom. Napríklad pokiaľ je inštitucionálna diskriminácia Rómov, tak toto podkopáva vzájomnú dôveru a taktiež e, spoluprácu v súdnom sektora v trestnoprávnych veciach, pokiaľ sú, nie sú dodržiavané práva Rómov, tak je niečo zlé s našim právnym systémom. Napríklad e, vo väzeniach je, sú nadzastúpení a toto môže signalizovať, že naše národné systémy nie sú v poriadku. Že by sme mali spochybniť, alebo že týmto spôsobom môže byť ohrozená vzájomná dôvera. Toto bolo potvrdené aj viacerými prípadmi, ktoré riešil Európsky súd pre ľudské práva. Taktiež vidíme, že EÚ je veľmi proaktívna, predovšetkým čo týka integrácie Rómov. Máme tu dobré kroky správnym smerom a predpokladá sa, že sa to týka len hospodárskych a sociálnych práv, ale tým pádom sa prehliadajú e, inštitucionálne vzorce diskriminácie. Takže o čo nám ide? V novom plánovacom období by mal byť program pre národnú inklúziu Rómov a boj proti anticiganizmu, organizácie občanskej spoločnosti a zastupcovia Rómov by mali mať možnosť napadnúť inštitucionálne formy diskriminácie. Ďalej, čo sa týka praktických otázok, financovanie občianskej spoločnosti a jej nezávislosť, kto zastupuje menšiny, je tam v podstate taká bitka na národnej úrovni. A často sú tu niektorí, nie tí, ktorí oficiálne hovoria za menšiny, ale sú lepšie s nimi spojení, než tí, ktorí sú v pozícii moci. Ďalej je zásadnou záležitosťou nezávislosť orgánov, ktoré sa zaberajú otázkou rovnosti. Je treba mali dostatok personálu, aby mali dostatok financovania a praktické výzvy a problémy, ktorými sa zaoberáme. Tam je to vidieť aj v prílohách. Napríklad je tam otázka neplnenia pravidel v rámci napríklad UPR, výboru pre e, odstranenie rasovej diskriminácie, výbor proti diskriminácii žien, že tam je taký vzorec, že sa neplnia pravidlá a štandardy e, regionálnych a medzinárodných e, režimov. A niekedy podstate vláda ne, sa neriadí týmito pravidlami a už sa to stáva, um, a už sa to normalizuje. A toto v podstate bol prípad v 11 krajinách, na ktoré sa sústredovala naša štúdia. Uh, one, uh... Jedna z hlavných záležitostí, Často v jadre regionálnych a národných mechanizmov musí byť politická ochota. A často e, veríme, že národné strany musia plniť medzinárodné národné pravidlá, že chcú byť vnímaní ako tí, ktorí bránia ľudské práva. Avšak niekedy to tak nie je. A nedostatok nadväzných krokov po e, rozhodnutiach a taktiež nedostatočný dohľad, dozor, tak tam sa ukazuje, že EÚ by tam mohla hrať dôležitejšiu úlohu. Ďalej, neratifikácia niektorých smerníc. Tam sme videli, že situácia je odlišná v rôznych členských štátoch. Niektoré členské štáty neratifikovali niektoré dohody alebo dohovory. Ďalej, späť k otázke právneho štátu. Vidíme, že tu máme také tri scénáre pre členské štáty, ktoré sú možné. Po prvé, tam je nedotknutý a dobrý stav právneho štátu, možno nejaké individuálne prípady, ale účinným spôsobom sú riešené národnými mechanizmami. Druhý scenár je taký, že tam možno sú nejaké náznaky inštitucionálnej diskriminácie proti menšinám, avšak keď zasiahnu medzinárodné mechanizmy, tak sú potom opäť tieto práva dodržiavané. No a tretí scenár je ten, že tam upadá právny štát, je tam ústavný problém a je veľmi ťažké zasiahnuť a napraviť situáciu, pretože niekedy už je neskoro a preto, keď hovoríme o mechanizme právneho štátu, tak musíme vyzvať nezávislú komisiu, aby sa pozrela na vážnosť porušovania práv zraniteľných skupín. Takáto komisia alebo takýto výbor by mohli zistiť, aké je tam riziko a prípadne zasiahnuť, než je situácia príliš vážna, než sa dostaneme do e, situácie so scenárom číslo 3. Čo týka ukazovateľov alebo dôkazov, ohľadom problém, systémových problémov, tak sa môžeme pozrieť na pilotné prípady Európskeho súdu pre ľudské práva, Rady a Rady Európy. Tam máme množstvo takýchto prípadov. Taktiež sa musíme pozrieť na to, ako sa vykonávajú rozsudky, nakoľko dobre sa vykonávajú rozsudky koľko dočasných opatrení bolo zavedených, napríklad použitie pravidla 39, eh, ktoré vydal Európsky súdny dvor pre, Európsky súd pre ľudské práva. Európska charta pre ľudské práva, tá môže byť videná ako taký základný zákon práv ktorý sa neobmedzuje len na oblasti, kde fungujú európske inštitúcie. v zmysle článku 51 Charty základných práv. Mohol by dobre prísť nejakými prípadmi systémového porušovania pravidel, aby sme zistili, ako sa pod rušujú základné práva, princípy právneho štátu a demokracia v členských štátoch. A taktiež Taktiež je toto relevantné v prípade zločinnosť z nenávistí a diskriminácie. Je tu možnosť kolektívneho podania sťažností, aj v rámci iných medzinárodných mechanizmov. Je tu veľký potenciál využívania zmrazovacích opatrení alebo dočasných opatrení zo strany Európskeho súdneho dvora proti členským štátom, ktoré sa chovajú určitým spôsobom. Vidíme, že tento parlament predložil už veľa zaujímavých návrhov v oblasti nezávislosti občanského spoločnosti aj financovania, ako napríklad Euró- Fond európskych hodnôt mm, v rámci viedročno finančného rámca, taktiež e, e, nový fond pre riešenie sporov a je tu dobrý potenciál, čo sa týka dodržiavania práv menšín, aby napriek tomu, že teda menšiny majú e, rôzne štandardy naprieč členskými štátmi. Takže ďakujem a teraz už čakám na vaše otázky. Ďakujem, nie je tu prižela poslancov, ale chcel by som povedať, že ja som sa zaoberal toto téma v roku 2004, pracoval som správu a taktiež Sergio Carrera boli tam aktívni. Je to veľmi komplikovaná oblasť, extrémne komplikovaná, pretože dokonca aj definícia menšiny v EÚ je problematická. Keď došlo k pristúpeniu desatich nových členských štátov, tak sme nevedeli, či tam má taký angloamerický prístup. Mali sme smernicu o boj proti diskriminácii. A je dôležité si uvedomiť, čo to vlastne je menšina. Čo sú tie mechanizmy ochrany, sú medzinárodné, ako ste povedali, OSN, e, Rada Európy, OBSE. Čo robí EÚ, tak to je veľmi komplikované a je to trochu problematické. Napríklad uplatňovanie niektorých smerníc je veľmi nedokonalé. Napriek tomu, že táto správa taktiež je v tom istom zmysle e, ako naša správa z vlastnej iniciatívy. Ja dúfam, že ľudia budú používať tento text, lebo autori majú veľa skúseností. Právnici v prípade pani Guild sa zaoberajú otázkou, ktorá má viacero úrovní. A dúfam, že sa s touto správou je, že ľudia si uvedomia, čo môže robiť EÚ, že je tu vážny problém. Niektorí tu navrhovali v minulosti panel na hodnotenie EÚ, napríklad, teda, pretože obvykle je to veľmi drsný proces, alebo právny proces, ktorý musia prejsť diskriminované menšiny, alebo niekto to sa stretol s diskrimináciou. My máme určité postupy, ktoré sú uplatňované proti členským štátom, nie proti jednotlivcom. Takže táto správa je veľmi dôležitá. Je treba zistiť, kde do toho môže vstúpiť EÚ. Myslím si, že je to skutočne veľmi kvalitný text, ale je to trochu klamlivé, pretože skutočne je to komplikovaná záležitosť. Čo sa týka menšín, tak tam máme medzinárodný právny systém. Áno, odporúčam to všetkým. Nie je to nejaký taký mimochodom napísaný text, ale obsahuje mnohé dôležité informácie. Ďakujeme vám za ňo. Chce sa niekto niečo opýtať k tejto správe? Ja mám otázku, pokiaľ nikto iný nemá. Nie, takže moja otázka. K smernici o menšinách definícia menšín, jazykových menšín a podobných. Ako si predstavujete takú definíciu menšiny, ktorá môže podľa nejakej diskriminácii? Myslíte si, že sa to vyvíjalo v priebehu rokov? Ako do toho zapadajú rôzne menšiny, napríklad skupiny ľudí, ktoré trpia diskrimináciou, rasová diskriminácia, náboženská diskriminácia, kde do toho zapadajú európsky občania, kde môžu hľadať ochranu a kde očakávali ochranu. Keby ja som bol európsky občan, ktorý čelí v práci diskriminácii, pretože som napríklad moslim, tak čo očakávam od Európskej únie? očakávam, že ma bude chrániť smernica, alebo predpokladám, že je tam ešte niečo vyššie. Vidím sám seba ako menšinu v tejto situácii. Je to dobrá otázka, pretože to rozdelenie menšín tak je komplikované. Prosím, všetci si prečítajte tento text a presne pochopte, čo sa deje v jednotlivých prípadoch a so skupinami ľudí. Takže máme tu skupiny a jednotlivcov, je tu problém s právnym systémom krajiny. Kde do toho vlastne zapadá EÚ? Je to veľká otázka a dôležitá, lebo môžeme naďalej vypracovať správy z vlastnej iniciatívy, ale nakoniec vždy musíme definovať, aká je tam úloha EÚ, pretože je to oblasť, ktorá sa vyvíja nielen v rámci nášho výboru, ale aj v iných výboroch, ktoré sú zodpovedné za jednotlivé smernice. Máme tu taktiež horizontálnu smernicu. Ako do toho zapadá tá, alebo zapadá do toho vôbec nejakým spôsobom a uplatňuje sa? Ďakujem za tieto milé slova, za vašu otázku. Áno, v štúdii hovoríme, že čo sa týka definícií, tak momentálne je to oblasť, ktorá je vo výločnej kompetencii členských štátov. Tí si musia definovať, kto to vlastne je, menšina. Máme tu rámcový dohovor Rady Európy o menšinách, tam sa stanovujú v podstate hranice, po ktoré môžu členské štáty zájsť. Avšak nie je to ani tak otázka definície, kto sú tie menšiny, ale keď dôjde k systémovej inštitucionálnej diskriminácii, čo sa dá robiť potom? To je tá otázka. My uznávame, že napriek tomu, že nemáme právo definovať menšinu, alebo EU síce nemá právo definovať menšiny, ale v otázke Rómov toho urobila veľa, rôzne nezáväzné opatrenia, a ponechala v platnosti určité opatrenia v súvislosti s Romami v členských štátoch a zaviedla opatrenia na ochranu taktiež e, kočujúcich e, ľudí a Romov. Nie tak dávno v roku 2010 e, to bolo relevantné došlo k vysoko kontroverzným e, násilným vysťahovaniam v, po Francúzsku, v Taliansku, okrem iného. Teda nie je to obsenuté v národnej integračných stratégiách pre Rómu a preto vidíme, že by sme sa mali zamerať na rozlišenie toho, kedy ide o inštitucionálne opatrenia, kedy sú zacielené priamo príslušníci rómskej menšiny alebo nejakých iných skupín iba z dôvodu svojej príslušnosti Tiež, eh, keď sa zaoberáme otázkou, ako lepšie chrániť jednotlivca, v jednotlivých prípadoch podľa mňa je tu veľký potenciál pre horizontálnu smernicu, horizontálnu nediskriminačnú smernicu, ktorá ešte stále nie je k dispozícii. Aj v štúdii uvádzame, že každý jednotlivec by mal mal mať k dispozícii rovnaké formy ochrany čuži, diskrimináciu na trhu práce, diskrimináciu v iných oblastiach verejného života, bez ohľadu na dôvody diskriminácie. Smernica poskytuje širšie možnosti ochrany A je čo sa týka rôznych eh, eh, spoločností, Tiež smernica rovnosti sa zameriava na rôzne aspekty renie na zamestnanosť. Sú tu teda systémové a inštitucionálne úrovne diskriminácie. Vidíme, že niekedy to vychádza z toho, že sa delí spoločnosť na väčšinu a menšinu a je veľmi ťažké pre, dajme tomu, mimovládky, neziskovky, pre takéto národné mechanizmy ako orgány pre rovnosť niečo dosiahnuť, ak nefunguje externý dohľad. To be injected in, in this system. Thank you. Okay, thank you, thank you very much. And as I said at the beginning, it's... Uh, Ďakujeme pekne. Myslím, že je to veľmi rozsiahla správa, ktorú využijeme aj nad rámec e, kontextu správy pána Nadí, Nadia e, z vlastnej iniciatívy ochrane menšín. Ešte raz srdečná vďaka. Srdečne pozdravujeme psa a ostatných kolegov, ktorí sa podielili na tejto správe. Týmto sa dostávame ďalej k bodom 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Ako aj 11 a 12. Toto sú všetko správy, ktoré sa týkajú pokroku jednotlivých krajín a odporúčania komisie, čo sa týka rozhodnutia rady ktoré povoluje začiatok rokovaní o dohodách medzi EÚ a viacerými krajinami v stredozemnej oblasti, na Blízkom východe a v Severnej Afrike. Čo sa týka výmeny osobných údajov medzi Europolom a týmito krajinami, komisia predložila svoje návrhy odporúčanie 25. apríla vo výbore LIBE a krajiny, o ktoré ide um, Alžírsko, eh, Jordánsko, Turecko, eh, Libanon, Izrael, Tunisko, Maroko, Egypt. Veríme, že sa podarí eh, spracovať to čo najrychlejšie. Rada Európy, teda aby mohla začať čo najskôr rokovania rada v poverení komisie Ešte by som eh, vysvetlila, ak dovolíte, možno tak trochu zdlhavejšie, ale je to nevyhnutné. Informovali nás Rada a Europol chcú začať tieto rokovania. Čo sa týka parlamentu, my poskytneme svoj súhlas na záver rokovanie. Dôležité však vyslať politický signál Rade a komisii, ale tiež príslušným krajinám, čo sa týka obmedzení a usmerňovacích princípov eh, pre rokovací mandát. Uvádza sa tu v návrhu správy, aj keď ste zrejme nečítali tieto návrhy, uvádza sa tu, že rokovací mandát by mal zohľadňovať, že Európska únia dodržiava základné práva hodnoty, taktiež orgány na presadzovanie práva sú dôležité, aby boli funkčné, tiež sa musia chrániť základné slobody a práva jednotlivcov, ktorých údaje sa budú takto Ehm, poskytovať, nemali by sa oslabiť naše pravidla ochrany údajov. Ako správne uvádza EDPS vo svojom stanovisku, je nevyhnutné, aby pri týchto prevodoch dát sa zadefinoval jasne účel a to osobitne pre každú krajinu. Okrem toho by komisia mala vykonávať hodnotenie dopadov tak, aby bolo možné e, zadefinovať e, všetky aspekty, ktoré súvisia s jednotlivými krajinami, ako ďalšie spracovanie, obdobie uchovávania týchto údajov, taktiež zásada osobitosti a zákaz vymieňať e, údaje s rizikom e, krutého alebo nehumánneho zaobchádzania. Tiež sa musíme viac venovať otázke druhov trestnej činnosti, definície týchto druhov trestnej činnosti. Teda Európska únia má EDPS a národné orgány pre ochranu údajov, ale nie všetky tieto partnerské krajiny budú mať rovnakú mieru dohľadných orgánov pre ochranu údajov. Preto navrhujem, aby sme zahrnuli povinnosť pre obe strany, aby sa definovali a vytvorili takýto orgán, ktorý môže rozhodnúť o pozastavení alebo ukončení takéto dohody v prípade porušenia. Je jasné, že akékoľvek údaje, ktoré sa budú takéto vymieňať, sa môžu format, postupovať len tej istej krajine v prípade, že bude potrebné splniť pôvodný účel takéhoto prevodu tiež e, dáta o etnickom pôvode, politickom presvedčení, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, ďalej genetické údaje, údaje, ktoré sa týkajú zdravotného stavu, sexuálneho života, sa môžu poskytovať iba v osobných prípadoch a musia tam byť dostatočné záruky ochrany. Chcel by som zvorazniť, že chápeme, e, že Europol potrebuje takéto medzinárodné dohody, aby sa mohli vymeniať osobné údaje s týmito krajinami, ale musíme e, byť opatrný, obozretný, čo sa týka našich európskych štandardov pre ochranu údajov ľudských práv a priamo zodpovednosti, aby sa to nejako nezmiernilo, nezredukovalo. V prípade, že sa dosiahne dohoda, ktorá nebude plne v súlade s chartou um, Európskej prácu na ochranu údajov. Otázka právnej zodpovednosti v prípade porušenia charty a aktuálnych pravidel na ochranu údajov bude relevantná. Teraz by som dal rád slovo kolegom za jednotlivé politické skupiny. Ktokoľvek, kto sa chce vyjadriť, máme tu aj zástupcov komisie a EDPS. Aj tí sa môžu vyjadriť v prípade, že sú nejaké otázky. Kto by sa rád ujal slova? Pani Sipel, nech sa páči. Birgit? Ďakujem, Claude. Spomínam si, že už prebehla prvá výmena názorov o týchto dohodách s týmito dosť rozličnými krajinami. Na úvod eh, si už spomenul Klód niektoré problémy, s ktorými sa môžeme potýkať. Nielen, situácia v týchto krajinách, ktoré sú na zozname, je dosť značne odlišná. Okrem toho je tu aj problém tom, ako sa postaví k otázke údajov v kontexte týchto krajín, aké kontrolné mechanizmy tam sú. Dúfam, že sa to všetko zohľadní, tak aby sme neposkytovali údaje európskych občanov krajinám, ktorých nemáme absolútne žiadne záruky toho, čo sa s nimi udeje, aké dôsledky budú mať takéto prevody údajov a tiež kde napokon tieto údaje skončia. A preto prebehla už prvá výmena názorov s Europolom a s komisiou, ale myslím, že by bolo vhodné obdržať podrobnejšie odpovede o prebiehajúcich konaniach, aby sme zistili, čo je potrebné ďalej. To, čo ste už, to, to čo si už povedal, Klód, mala by prebehnúť podrobná výmena názorov s so ostatnými inštitúciami, o čo tu ide a aké kroky budú nevyhnutné v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujeme. Ešte niekto, prosím? Môžeme sa obrátiť teraz na radu. Pán Mačierský, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Aká je situácia v rade? Ja zastupujem predsedníctvo a tiež predsedám pracovnej skupine, ktorá e, prejednáva rozhodnutie rady. Už prebehlo 6 stretnutí, na ktorých e, sa preberali tieto návrhy rozhodnutia rady. Členské štáty e, pri každej príležitosti dôrazňovali, že by sme mali získať jasné, presné záruky a kontrolné mechanizmy, čo sa týka dodržovania základných práv ochrany osobných údajov a slobôd jednotlivca. Ako ste spomenuli, pán predseda, na úvod už máme stanovisko EDPS. Aj to sa snažíme do textu zapracovať, pokiaľ možno. Ďalšie stretnutie prebehne zajtra. Dúfame, že sa nám podarí dohodnúť sa na texte a potom budeme môcť pristúpiť k schváleniu na úrovni Koreperu a potom aj celkovo na úrovni rady. Ďakujem. Ďakujeme za komisiu pán Miči. Pani Miči, ďakujem. Pán predseda. Chcela by som sa poďakovať vám, pán predseda, aj v úhle spravodajcu za tieto návrhy, najmä v kontexte prípravy rokovacieho procesu. Myslím, že sa plne stotožňujeme s vašimi obavami, čo sa týka zaistenia toho, aby budúce dohody obsahovali dostatočné záruky na ochranu osobných údajov, ochranu súkromia a základných práv, tak ako je to zakotvené v charte. Komisia sa zo všetkých síl snaží o to, aby boli všetky záruky súčasťou týchto smerníc. Ako už uviedol zásudca predsedníctva, prebehli už viaceré diskusie s členskými štátmi o týchto smerniciach. A vďaka týmto diskusiám sme e, ďalej ešte tento text posilnili, doplnili. Verím, že uznáte, že smernica a rozhodnutie rady Očakávame, že rada toto rozhodnutie príjme čo skoro, aby komisia mohla začať tieto rokovania. E, veríme, že uznáte, že e, sa tu zohľadňuje takmer v plnej miere všetko to, čo uvádzate vy vo, svojom, vo svojich návrhoch správy. Mimochodom, tak ako to už zaznelo, je tu zohľadených tiež viacero obáv EDPS, e, ktoré zaznievajú v ich stanovisku z marca. Možno Jednu vec by som spomenula osobitne. Vaša správa hovorí o úlohe dohľadného orgánu v týchto tretich krajinách. Isté, že nezávislý orgán pre dohľad je jeden z hlavných predpokladov pre fungovanie mechanizmov ochrany údajov. Je to cieľ, ktorý podporujeme aj my ale vymenovanie, teda presúdenie e, takémuto orgánu právomoc pozastavenia alebo úplného odstúpenia dohody, to podľa nás prekračuje rámec e, právomoci takéhoto nezávislého orgánu pre dohľad. na to, aby sa sledovalo, či tieto záruky e, partnerské krajiny dodržiavajú, to by som sa odvolala na ustanovenia v smernici, kde sa hovorí o monitorovacích mechanizmoch a kde sa hovorí tiež o pravidelnom vyhodnocovaní dohod a tu sa jasne uvádza, že to bude vysoko na zozname priorit komisie. Ešte na záver, pán predseda, by som vás rada ubezpečila, že komisia vás bude e, s potešením pravidelne informovať o pokroku v rokovaniach. E, ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. A teraz ešte za EDPS. Pán Vierovský, nech sa páči. Ďakujem. Väčšina stanovisk EDPS bola zahrnutá do stanoviska výboru LIBE. Chcel by som uviezť, že sme spokojní s výsledkom podobe tejto správy, ktorá sa dnes predkladá. A viacero aspektov tejto spoločnej správy je dôležitých pre ďalšie rokovania. Rád by som spomenul tri témy, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Jednak prevod údajov v budúcnosti. Tu sa na dvoch miestach správe zdôrazňuje, že prevod údajov inštitúciám v rámci krajiny by mal byť prepojený len s konkrétnym účelom takéhoto prevodu dát – tejto krajine a ďalšie postupovanie týchto údajov v ďalšej krajine by nemalo byť povolené. Toto je pre nás mimoriadne dôležité z praktického hľadiska, ak by mala fungovať takáto dohoda v praxi. Táto dohoda môže mať pozitívne dopady na prácu Europolu, ale iba za predpokladu, že budú fungovať eh, dostatočné záruky E, ďalší bod, ktorý chcem spomenúť. Správa žiada o to, aby Europol musel dodržovať akékoľvek obmedzenia, e, čo sa týka posunu údajov od členských údajov e, členských štátov Europolu alebo iných subjektov. Ja súhlasím s tým, čo tu zaznelo, čo sa týka rôznych úrovni eh, miery ochranu údajov v týchto krajinách sú krajiny, ktoré už majú legislatívu na ochranu údajov, ako napríklad Izrael. Potom sú tu krajiny, kde eh, nemáme žiadne informácie o systémoch ochrany údajov. V prípade Alžírska je to tak napríklad. Ja vás môžem oboznáviť už aj dnes eh, s tým, aká je situácia v týchto jednotlivých krajinách ale predpokladám, že na to bude priestor ešte v budúcnosti. Inokedy ďakujeme pekne. Myslím, že týmto sme vyčerpali e, zoznam rečníkov. K tomuto bodu lehota na pozňujúce návrhy je stanovená na 30. mája o 18. hodine vyprší. Myslím, že do plena by sa to malo dostať v júli Ďakujem, Birgit, aj ostatným kolegom, ktorí sa zapojili. Neviem, či sa môžeme eh, posunúť k ďalšiemu bodu. kolegovia, k ďalšiemu bodu, k bodu 14, ktorý sa týka Cepolu. Kolegovia, ktorí musia byť prítomní k tomuto bodu, zatiaľ prítomní nie sú, preto budeme musieť schôdzu opäť prerušiť na 30 minút. Je mi to ľúto, postupujeme o niečo rýchlejšie, než sme predpokladali. Takže bod 14, Cepol, začneme preberať o 11. hodine. Uh, um, Opakujem, prerušujeme schôdzu na 30 minút. Convene at 10, 10.55. We reconvene at 10.55. Schôdza opätačne o 10. hodine 55. minúte. 10.55, thank you.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 Ďakujem kolegovia za pozornosť. Ideme k bodu 14, kým začneme o 11.15 hlasovanie. Niektoré body na programe sme presunuli, vypadli. To len hovorím ľuďom, ktorí práve teraz prišli. Preto hovoríme teraz o bode 14 pred hlasovaním. Delegácia LIBE navštívila CEPOL. Je to agentúra ktorá školí ľudí, ktorí presadzujú právo v praxi. Bola tam Kinga Gall, podpredsednička výboru LIBE. Pani Gall bola spravodajkyňou parlamentu o nariadení CEPOL v roku 2014-15. Poprosím teda Kingu Gall. Nie, hovorí pán predseda. Je to pán Mami? Kým najprv? Uh, Áno, predsa len pani Kinga najprv odprezentuje návrh správy a potom bude hovoriť pán Mamikins. Nech sa páči, Kinga, odprezentuj návrh. Ďakujem za slovo, pán predseda. Za pár slov k misií v Cepole v apríli. Niekoľko slov o správe. Môžete si správu prečítať. Myslím si, že všetko je tam veľmi dobre zoštilizované, zosumarizované dôležité veci. Ja budem hovoriť kratučko a zvýrazním tie najdôležitejšie veci pre túto misiu. Dovolte mi povedať hneď od začiatku, že je zriedkavé, keď existuje misia, na ktorej sa hovorí o tom, čo sme robili my v parlamente. Takže CEPOL nás informoval o tom, že keď sme aktualizovali, novelizovali nový mandát pre CEPOL, malo to viditeľný dopad na prácu CEPOLu. Takže od výskumného tréningového strediska až po strategický smer sa teraz stali e, centrom, strediskom, ktoré skutočne školí a naozaj má váhu v Európe v oblasti bezpečnostných e, záležitostí, boja proti terorizmu a podobne. A čoraz viac sú žiadaní vyučujú, školia, zdieľajú skúsenosti s tými, a pre tých, ktorí sú aktívni v teréne. Takže to sa mohlo len preto takto zmeniť, lebo sme novelizovali ich mandát. Takže nás pochválili, pochválili Libe, parlament a myslím si, že to je dôležité povedať. Ale krátučko, cieľom delegácie bol prehľad nedávneho vývoja v práci CEPOLu aplikovanie nového právneho rámca agentúry vo svetle roka 2016. Delegácia, ja a pán kolega Mamikins e, od socialistov sme mali zaujímavé rozpravy s exekutívnym riaditeľom, s zástupcom riaditeľa, e, zastupujúceho a s inými kolegami. Sekretariat LIBE vynikajúco zorganizoval všetky stretnutia a správa to zobrazuje veľmi dobre, čo sme všetko urobili. Takže boli sme v hlavnom stredisku CEPOLu, to nám poukazovali, riadiace centrum. Uh, Bol tam maďarský personál, maďarská vláda zainter- zainvestovala tiež e, do tohto strediska. Veľmi pekné to bolo, ale aj tak majú málo miesta, pretože stále dostávajú viac a viac úloh. Je o nich veľký záujem o prácu, ktorú vykonávajú. Pán Schroeder, riaditeľ, nás informoval o zmene oficiálneho názva, názvu z kolegia na školiace stredisko. Toto nové, e, ten, nový názov odráža širšie povinnosti CEPOLu a nový právny rámec podporuje nielen koordinovanie a aktivít s medzinárodnými partnermi, ale aj skutočný výkon školenia majú produkty, majú nástroje školiace. Takže v roku 2017 v kontexte rýchlo sa vyvíjajúcich politických priorít CEPOL zorganizoval 208 školiacich iniciatív, vrátane 105 u seba, 95 webinárov a 8 online kurzov. Ešte zo pár čísel, aby ste videli, ako sa ich práca e, zintenzívnila a rozšírila. V roku 2014 počet účastníkov v aktivitách CEPOLu bol asi 10 tisíc. V roku 2017 toto číslo stúplo na 23 1700 účastníkov školení a aktivít CEPOLu a spokojnosť klientov CEPOLu je veľmi vysoká. Školiace aktivity sa sústreďujú okolo priorit politiky EÚ, najmä na kooperáciu a na ich vlastný personál a ich špecifické potreby, takže nie, nejde tu len o to, že by učili teóriu, ale učia to, čo sa dá aplikovať každý deň v praxi a operačné skúsenosti v teréne. A medzinárodní experti na vysokej úrovni sú školiteľmi a lektormi. Mm, je tam stredisko o boji proti terorizmu. Európska spolupráca existuje v tomto smere už dlhé roky. Európa sa pripravuje veľmi dobre sú spoločné školenia v oblasti boji proti, proti terorizmu. CEPOL identifikoval ešte e, ďalšie tréningové potreby v EÚ, ktoré e, nie sú celkom splnené, a to je terorizmus na internete, závažný organizovaný zločin a budovanie kapacity v tretích krajín. Teraz majú pilotné projekty partnerské programy so Stredným východom a severoafrickými krajinami v oblasti boja proti terorizmu. Tieto pilotné projekty sú užitočné pri vyučovaní a zdieľaní skúseností s operačným personálom. Hovorí sa tam hlavne o tom, čo robiť v situácii, keď e, sú teroristické aktivity, útoky. Základné práva, ľudské práva sa takisto odrážajú v práci CEPOLu. Pán Šoder to zdôraznil niekoľkokrát, aj členovia e, CEPOLu, pracovníci CEPOLu, ďalší. Objem práce sa zvýšil, ale zdroje sa nezvýšili. Často počas zasadnutí a diskusií sa spomínal budúci viacročný finančný rámec, ktorý by mal byť vyvaženejší a financie z rozpočtu EÚ by mali plynúť predvydateľnejšie do oblasti bezpečnosti, za bezpečenia bezpečnosti. Záverom by som povedala, že osobne veľmi oceňujem kvalitu práce Cepolu a treba povedať, že vo svetle výsledkov a slušnej reputácie, ktorú agentúra dosiahla za ostatné roky, by som v tomto výbore aj v parlamente sa snažila zachovať CEPOL ako špecifické stredisko pre školenie v predmetných oblastiach. Je to naozaj centrum, ktoré má perspektívu do budúcnosti. Chcela by som o tom informovať kolegov, že naozaj potrebujú viac zdrojov na zvýšený objem práce, pretože tá práca je skutočne na mieste je užitočná a ten mandát sa rozšíril, objem práce je skutočne väčší. Takže by som podporila vyváženejší a predvydateľnejší rozpočet pre túto agentúru CEPOL. Chcela by som poďakovať kolegovi Mamikinsovi, ktorý bol so mnou na stretnutiach a diskusiách so zamestnancami agentúry CEPOL a takisto všetkým, ktorí mi pomohli e, zo sekretariatu personálu Libe e, skoncipovať túto správu. Ďakujeme, Kinga. Chce niekto sa ujať slova k, tomu, k tejto správe, k tomuto návrhu správy? Ak nie, ďakujem pani King za prezentáciu správy. Je dôležité, aby výbor ďalej monitoroval prácu agentúr a pravidelne navštevoval agentúry e, v rámci rokovacieho poriadku. Ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu a za vašu správu. Ďakujem kolegovia. Teraz je 11.06. Hlasovanie začne presne o 11.15. Čakaj, čakáme ešte na ďalších kolegov, ktorí prídu hlasovať o štveť na 12. Pripravte si, pripravte si karty na hlasovanie a dovtedy prestávka. Budeme čakať do 11.15.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 Kolegovia, ak ste sa už každý usadili, začneme hlasovať elektronicky. Poprosím, tí, ktorí nesedíte, sadnite si. Začneme s hlasovaním. Dovolte mi jedno oznámenie. Na začiatku tohto stretnutia sme hovorili o otázke Privacy Shield, štítu, ktorý chráni súkromie a o politických skupinách, ktoré sa ešte nevyjadrili, ešte sa budú doľaďovať kompromisy a keďže ešte sa všetci nevyjadrili, chceme odložiť hlasovanie o Privacy Shield. Ohlásil som to na začiatku schôdze, ale teraz nás je tu viac. Ak sa chcete k tomu vyjadriť, e, nech sa páči, ale bol tu konsenzus, že to je rozumné. Odložíme toto hlasovanie, ale vrátime sa k nemu čo najskôr to bude možné. Pokračujeme k ďalšiemu hlasovaniu. Je to správa o návrhu rady, rozhodnutia rady o tom, že do účinnosti vstupujú opatrenia. Kolegovia, mohli by ste prosím sa všetci usadiť? a byť e, ticho? Návrh rozhodnutia Rady o zostávajúcich opatreniach šengenského AKI, šengenský informačný systém v Bulharsku a Rumunsku. Chcel by som pripomenúť, e, že číslo je nesprávne. 15 a 20 lomeno 2017, revízia 1, to je správne číslo tohto dokumentu. Pani spravodajkynia, pani Makovej, chcete sa vyjadriť pred hlasovaním? Nech sa páči, pani Makovej. Ďakujem pekne za slovo. Teraz sa blížime e, ako Rumunsko a Bulharsko k Schengenu. Vidíme výstražné opatrenia, ktoré iné štáty zaviedli, keď odmietajú vstup do EÚ pre niektorých ľudí, ale ostatné štáty EÚ nevidia si nevidia tie výstrahy, ktoré Rumunsko a Bulharsko zadávajú do európskeho systému. Hlasujeme teraz o tom, že to, čo Bulharsko a Rumunsko zadáva do schengenského systému, to uvidia aj ostatné členské štáty. Tieto výstrahy, že niekto, e, niekomu je možné odobrať povolenie na vstup. Takže sa tu zjednotia schengenské pravidlá pre EÚ a my sa tým približujeme k Schengenu. Posledná vec, ktorú som chcela spomenúť, je samozrejme, že bezpečie európskych občanov je pre nás zásadným. Preto členské štáty musia zaviesť správne údaje včas v systéme SIS a musia spolu, spolupracovať. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz môžeme začať hlasovať. Všetky pozmeňujúce návrhy boli stiahnuté, takže hlasujeme elektronicky. Nech sa páči záverečné hlasovanie. Has everyone voted? Ak všetci hlasovali, hlasovanie končím. Je to schválené. 34 hlasov za, 1 proti a dvaja sa zdržali. Blahoželám spravodajkyni. You, so we... Ďakujeme pani Makovej. A teraz pokračujeme k ďalšiemu hlasovaniu. Je to správa o dohode medzi EÚ a Švajčiarskou konfederáciou o vzťahoch a finančnej podpore externé hranice, víza a tak ďalej. Súčasť e, Fondu internej bezpečnosti. Nech sa páči, hlasujte prosím k tejto téme. Končím hlasovanie. schválené 34 hlasov za, 1, 1 proti a traja sa zdržali. Ďalej pokračujeme Ďalšie hlasovanie je o správe o dohode medzi EÚ a Islandom, vzťahy, finančná podpora, externé hranice, víza. Opäť je to súčasť Bezpečnostného interného fondu. Pán Vistesen, chcete si, e, želáte si prehovoriť? Nie, on tu nie je. Takže nebojte sa, nie je tu, nemôže sa ujať slova. Je to v pohode. Tomás potrebuješ chytiť lietadlo, alebo čo? Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené 33 za, 1 proti, traja sa zdržali. Ďalšie hlasovanie. Jeden z členov panelu podľa pravidla 43 eh, nariadenia z roku 2017 máme tu abecednom poradí. Antonia Mura, hlasovanie elektronicky k jemu do EPO. Hlasujte, prosím. Ak ste všetci hlasovali, hlasovanie končím. Je to schválené. 34 hlasov za, traja proti, jeden sa zdržal. Za pána Múra. Odporúčame jeho žiadosť. Koniec hlasovania aj koniec stretnutia. O tretej sa stretneme e, v júni sa stretneme. Dovidenia.